Príjemné popoludne, kolegovia. Otváram opätovne našu schôdzu. Zápisnica včerajšej schôdze a tiež texty, ktoré boli schválené, sú k dispozícii. Sú prosím nejaké pripomienky? Zdá sa, že nie. Preto týmto považujem